záujem o tieto odporúčania, sú uvedené na Seance on Direct v plnom znení. Po pr- e, letných prázdninách som, pardon, ešte raz, po prerušení našich letných, e, našho rokovania v júli som spolu s parlament, predsedom rady podľa článku 74 našho rokovacieho poriadu podpísal tri právne akty, ktoré boli prijaté podľa príslušného postupu. Ak tohto, tohto týždňa sa podpíšu ďalšie právne akty, tak názov týchto aktov, ktoré boli podpísané alebo sa podpíšu, budú uvedené v protokole tohto rokovania. Teraz sa dostávame k zmene alebo k prijatiu rokovacieho poriadku podľa plánu práce. Mám jednu prozbu, pokiaľ ide